Je tu otázka, ktorá sa týka vlastných zdrojov. Ja si myslím, že zdroje alebo príjmy Európskej únie môžeme obohatiť takouto daňou a túto daň môžeme využiť na to, aby Európska únia mala väčší vplyv a mohla podporiť hospodársky rast. Sú tu určité kreatívne možnosti a môžeme si ich osvojiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dámy a páni, dovolte, aby som teraz vám niečo oznámil. Chcel by som tu privítať členov Mexického parlamentu a Senátu, ktorí sa nachádzajú na galérii pre návštevníkov. Prajem vám príjemný pobyt tak v Bruseli ako aj v Štrasburgu. Thank you very much. And just now... Ďakujem pekne. A teraz môžeme pokračovať v našej rozprave. A teraz má slovo pán Kalfin. That... Uh- Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pevne verím, že poskytneme širokú podporu tejto správe v rámci hlasovania. Viem, že mnohí kolegovia si kladú otázku, ako to ovplyvní, ako to daň ovplyvní daní poplatníkov. Áno, to je vec, ktorá sa týka každého, každý sa tým zaoberá. Ja by som vás chcel požiadať, aby sme si pozreli, koľko vlastne platia daní poplatníci za konsolidáciu finančných systémov. Zvýšili sa, zvýšil sa imanie bank, potom je nepriame financovanie prostredníctvom EFSF, potom prostredníctvom Medzinárodného fondu a ďalších mechanizmov. Ide tu o miliardy, desiatky, stovky, tisícky miliard, ktoré sa využívajú na konsolidáciu finančného sektora. Ak by sa zavedla táto daň z finančných transakcií, táto, toto daňové zaťaženie z občanov sa trošku uľahčí. Nie úplne, ale čiastočne. Preto je veľmi dôležité si uvedomiť, že ak časť potečie do európskeho rozpočtu, neznamená to, že to bude dodatočná daň v prospech európskeho rozpočtu. To by znamenalo, že národné príspevky by sa mohli znížiť a v konečnom dôsledku by to znamenalo, že tie príjmy z tejto dane by sa vrátili do národných rozpočtov. Zamyslí sa nad tým, že je to prospešné pre daň poplatníkov. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Gál Pelc. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Môžem skutočne iba uvítať to, čo je uvedené v tejto správe, lebo je tam jasne uvedené, že finančné transakcie v minulosti neboli dostatočne zdaňované. Okrem toho, tá správa je dokumentom, ktorý núka určitú možnosť riešenia pre krízu v Európe. Je to tak povedať prvý krok na zvládnutie krízy. Okrem toho tu budú aj praktické výsledky prostredníctvom tohoto nástroja. Žiaľ, táto daň z finančných transakcií nemôže byť zavedená globálne, možno ani nie na úrovni celej Európskej únie a napriek tomu sa ale podarí generovať značné príjmy pre európsku ekonomiku. Poslednená spolupráca je podľa mňa vhodný nástroj, ktorý môže viesť k tomu, že finančné transakcie budú dobrým spôsobom riadené a tým pádom sa obmedzia aj možnosti na to, aby e, finančný sektor sa úplne vzdialil od potrieb reálnej ekonomiky. Čo sa týka finančného sektora, tak e, on vyvolal e, finančnú krízu tým, že sa zameriaval iba na vlastné ciele a neprispel k tomu, aby vyšiel z krízy, tak povedať, posilnený. Táto správa sa zaoberá tým, aby sa tento protiklad nejakým spôsobom vyriešil a prispieva k tomu, aby sa posunula transparentnosť a aby sa odstránili e, diery v legislatíve a tým pádom sa e, re, re, redukovala možnosť pre daňové úniky. Ďakujem pekne a teraz pán Leichfried. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegyni, kolegovia. Daň z finančných transakcií je určitý nástroj, ktorý umožňuje, aby záťaž z tejto krízy sa v budúcnosti spravodlivejšie prozdielila. Máme tu nástroj, ktorý umožňuje to, že tí, ktorí sa doteraz zdráhali platiť dane alebo platili úplne málo daní, a myslím tým veľké banky, ako aj veľké koncerny, musia opätovne platiť dane. A máme tu nástroj, ktorý zabezpečí hospodársky rast. Rast tam, kde je to nevyhnutné, v reálnej ekonomike a nie v finančnej, finančnom sektore. Práve preto si myslím, že tento parlament v rámci hlasovania bude postupovať správnym spôsobom. Chcel by som sa ešte zamerať na jednu vec, kde, s ktorou som nespokojný. Ne, nepáči sa mi to, čo sa deje na rade. To, čo tam prebieha, je podľa mňa škandál jednoducho Cameronovi a jeho čoraz menším počtu priateľov sa podarí e, orientovať svoju politiku na veľké koncerny a multimiliardárov a to sa šíri v celej Európe. Kolegyne, kolegovia, pánovi Cameronovi a jeho priateľom na rade, dajme tú správnu odpoveď a hlasujeme dnes za daň z finančných transakcií v Európskom parlamente. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Karas. Vážený pán predseda, pani spravodajkyňa, dámy a páni, Európsky parlament dnešnou správou opätovne poukazuje na to, že zohráva úlohu lídra pri zavedení dane z finančných transakcií. Európsky parlament touto správou podporuje návrhy a tú úlohu, ktorú zohráva komisia pri implementácii tejto myšlienky. Ako moji predrečníci by som chcel povedať, že áno, rada to v súčasnosti blokuje, blokuje e, zavedenie tejto dane v Európe. Rada v súčasnosti blokuje zavedenie tejto dane z finančných transakcií na úrovni eurozóny. To znamená, že rada v súčasnosti ehm, znemožňuje zavedenie takéto dane, ak iba 9 e, štátov zavedie túto daň, samozrejme vznikne pre nich istá nevýhoda. My chceme odstrániť túto blokádu, chceme trvať na našich cieľoch pre nás daň z finančných transakcií je e, opatrenie, ktoré sa týka vytvorenia poriadku e, v tejto oblasti a práve preto som predložil pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka toho, aby mimo burzové transakcie boli zdaňované vyššie ako tie transakcie, ktoré, ktoré prebiehajú na burzách. My chceme prostredníctvom dane z finančných transakcií Európskej únii zvýšiť manevrovací priestor v oblasti rozpočtu, aby sme podporili investície, rast a zamestnanosť. A to v celej európskej úrovni. Prosím vás o vašu podporu. Schön. Next speaker is Madame. Ďakujem. Ďalej pani Regner. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda. Dnes eh, pred eh, hlasovaním o správe Podimata eh, je čas, aby sme jasne uh, sa vyjadril o tomto texte a e, to platí pre e, daň z finančných transakcií, že ona je to hlavným nástrojom pre východisko e, z finančnej krízy a vysoko riskantné finančné špekulácie viedli k tomu, že spôsobili tiež sociálnu krízu, ak neboli jej pôdom a každý deň musíme banky zachraňovať a celá Európa sa zrutila do hlbokej krízy a teraz a nie v ďalekej budúcnosti je na čase, aby finančný e, sektor sme prinútili prispieť e, k znášaniu dôsledkov. My máme e, celý súbor rôznych daní a preto je absurdné, že ešte nebola zavedená daň z finančných transakcií. Ja si sľubujem od daní z finančných transakcií väčšiu stabilitu finančných trhov a obmedzenie krátkodobých špekulácií a predovšetkým väčšie zameranie sa na reálnu ekonomiku prípadne financovania reálnej ekonomiky. Ďakujem pekne a ďalej ma slovo pán Dahane. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Ako mnohí ľudia zdôraznili v tejto debate, zavedenie dane z finančných transakcií eh, nemá zmysel, pokiaľ bude mať správny rozmer. Mal by to byť eh, celosvetový rozmer, ale minimálne by to malo byť e, rozmer e, v celej EÚ. Takže s podporou tohto parlamentu by sme mohli sa urobiť e, európsku daň. A ďalší logický krok by bol použiť to ako európske vlastné zdroje, aby sme mohli um, dať pevný základ nášmu rozpočtu, ako má akýkoľvek iný bežný rozpočet. Ako sa tu zdôrazňuje, musí to prispieť k rastu. Ak zavedeme túto daň ako vlastné zdroje pre Európsku úniu a ak eh, bude splňať všetky kritériá, ktoré stanovil pán Lamacor v jeho správe a aj komisia, stane sa z toho vlastné zdroje, potom bude podporovať európsky rozpočet, eh, čo je e, rozpočet pre rast a bude to nástroj pre rast a preto zároveň zniží tlak na národné rozpočty tým, že zniží národné príspevky k rozpočtu EÚ. Takže um, zabije dve muchy jednou ranou a um, pomôže um, vyjasniť rozpočet a podporí rast a zamestnanosť. Ďalej pán Lamosur. Merci, monsieur le président. Euh, je me réjouis de ce débat Ďakujem, pán predseda. A teším sa z tejto rozpravy. Každý týždeň počúvame stadiaľ či odtiaľ rozbehnutie nejakého politického projektu, nejaké revolučné myšlienky. No ale už 5 rokov parlam, je to odkedy parlament prvýkrát hlasoval za, boli tu odtedy ďalšie hlasovania. Je to už rok, čo komisia predložila presný, kompletný návrh. Ďakujem, pán komisár Šemeta. No a skupina expertov e, na tom už pracuje 6 e, mesiacov. nemýlme sa, pokiaľ ide o povahu tejto dane, je to nepriama daň, podobne ako DPH Takže nie, netrestá finančných eh, operátorov, eh, neprenáša sa na klientov, ale Eh, je to v takomto veľkom meradle tak nízka daň, že jej dopad prakticky nebude citeľný a nebude to mať teda dopad na tú delokalizáciu eh, obchodníkov. No ale musíme si pozrieť, aké sú ciele. Financovať EÚ eh, a uľahčiť národným rozpočtom. Samozrejme, jedno, nebude jednoduché dosiahnuť zhodu 27, ale ak sa dohodneme na zavedení E, identické dane v, v značnom počte členských štátov, tak by e, to malo byť smerované do európskeho rozpočtu a tie krajiny, ktoré chcú to takto dezignovať, môžu znížiť e, potom svoj prínos do komunitárneho rozpočtu a nájdú nejaký manevrovací priestor na zníženie svojho vlastného deficitu a dlhu. No a ostatní majú smolu. Thank you very much. And next... Ďakujem pekne a ďalej má slovo pán Kasa. Ďakujem. Pán predseda, bezstarostné správanie vo finančnom sektore prispelo k mm, tejto kríze, ktorú zažívame a dôsledku to by finančný sektor e, mal prispieť k znašeniu následkov, ale nemyslím si napriek tomu, že zavedenie dane z finančných transakcií je správny prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa. Poprvé, pretože náklady na túto daň pravdepodobne prenesú na koncových spotrebiteľov a navyše si myslím, že je nesprávne e, si myslieť, e, že ak ustanovíme tieto mm, predpisy a dane v EÚ, že tak urobia aj iné štáty. Musíme zabezpečiť, že budeme mať e, mm, primeraný finančný sektor, ktorý je konkurenceschopný a vzhľadom na to si myslím, že by sme mali e, byť veľmi obozretní pri zavádzaní dania alebo politiky, ktorá ohrozuje túto konkurenceschopnosť. Nie som e, veľmi nadšený a ja nemám veľkú dôveru v to hodnotenie dopadu, ktoré vykonala komisia, pretože to nebolo dôsledné a poprvé eh, hovorili, že nastane eh, strata v HDP a po kritike komisia zmenila svoje hodnotenie, aby preukázala opak a v dôsledku toho nepodporím zavedenie dane z finančných transakcií len na európskej úrovni a chcem vyzvať kolegov, aby sa ku mne pridali pri hlasovaní, aby sme odmietli návrh komisie. Very much. And just now, ladies and gentlemen... Ďakujem. A teraz, dámy a páni, urobíme drobnú zmenu v programe pre, v súvislosti s tým, že ministerka Festár musí odísť. Dám slovo najprv pred spontánnou rozprávou ministerke Festár za radu. Máte slovo. Formand, ærede medlemmer, mange tak for en... Uh, Ďakujem, pán predseda, ctení poslanci. Ďakujem za túto širokú rozpravu. Ukazuje jasne, že doterajšia práca v súvislosti s návrhom komisie k mm, daní z finančných transakcií je dôležitá v parlamente ehm, má e, vysokú prioritu a práca spravodajcov aj tieňových spravodajcov to ukazuje aj Tiež e, na to poukazuje práca vo výboroch a táto téma sa vracia do e, rady a e, môžem povedať, že už v júni, dúfam sa to v rade bude preberať a táto debata ukázala, že tu chceme zabezpečiť zdravý finančný trh, čo je dôležité pre rast a prístup podnikov ku kapitálu a potrebujeme sektor, ktorý bude podporovať zdravý vývoj a zároveň zabezpečí úvery pre podniky, aby mohli mm, zabezpečiť pracovné miesta a rast. Preto ďakujem za prácu Radia parlamenty, parlamentu. A pri práci ostatných predsedníctiev sme ako dánske predsedníctvo dosiahli e, veľký pokrok e, pri zdanení obchodov s derivátmi a teraz ešte zavri z rady e, musia prejsť trialogom a v posledných daňoch, dňoch sme mali širšie angažovanie sa ratingových agentúr a dúfam, že parlament veľmi vážne zoberie otázku projektových dlhopisov a nakoniec eh, chcem upozorniť na dialog eh, v súvislosti s kapitálovými požiadavkami. To eh, je vec, na ktorej pracuje komisia. Ide tu o množstvo hm, kapitálového krytia, likviditu a riadenie aj o úlohu, aby finančné podniky mohli byť solidné, než budú môcť e, vyplácať odmeny a dividendy. A dnešná debata sa je v duchu posilnenia spolupráce EU27 a je potrebné, aby sme našli na to jednohlasnú podporu v Rade a to tiež ukazuje, že v Rade v rade si želáme, aby sme mohli širšie a lepšie regulovať finančný sektor. Debata o daní z finančných transakcií je isté doplnenie dôležité otázky a to regulácie. Boli tu dnes vyslovné mnohé otázky a mnohí chcú v tejto snehovni daň z finančných transakcií, ale mnohí aj nechcú a otvára sa tu otázka, že ako to má fungovať a kde bude potom musieť e, platiť e, náklady z tejto dane a otázka je, či môžeme e, udelovať výnimky a rozlišovať medzi špekulatívnymi a nešpekulatívnymi finančnými transakciami. Jednou z nevýhod z posilnej spolupráce je, že keď nemáme jednohlasnú podporu v rade, mnohí poslanci spomenuli, že jednohlasná podpora v rade ešte zďaleka nie je dosiahnutá a iní hovoria, že e, prostredníctvom posilnej spolupráce to tiež nie je dobre vyriešiť, pretože to ovplyvňuje spoločný trh, aspoň v dnešnej forme. A potom sa tu otvára otázka, že čo budeme robiť s tými vybratými peniazmi. V rade budeme ďalej pracovať e, s týmito otázkami a my sme veľmi, s veľkým záujmom a pozornosťou e, toto sledovali a výsledky parlamentu budú použité v ďalšej práci rady a my sa budeme zoberať zisteniami komisie v jej správe a budeme pracovať na alternatíve dane z finančných transakcií. Ako sme povedali, v rôznych štátoch sú rôzne druhy zdanenia. Niektorí hovoria o koľkových daniach a niektorí hovoria o um, odvodoch, ktoré sú orientované podľa aktivít. A ďakujem za e, túto podrobnú debatu a vaša um, práca bude um, podkladom pre našu prácu. Present, uh... E- ďakujem ministerke a želám vám um, príjemnú cestu domov a Teraz začneme spontánnu rozpravu k SDI. Pre vašu informáciu máme trikrát viac e, žiadostí o slovo. Dám slovo polovici z prihlásených a budem prísne dbať na dodržiavanie času. Najprv pán Kelly. Ďakujem, pán predseda. Sú isté neistoty, sú dve neistoty v živote. Jedna je smrť, druhá je daň. Zatiaľ, e, čo e, smrť postihne každých, zdá sa, že e, niektorí unikajú danie, hlavne finančné e, inštitúcie, zatiaľ čo politici sa nemôžu dohodnúť na tom, ako ich e, zdaniť. Podobne finančné inštitúcie tým získajú zatiaľ, čo politici sa vadia a kľúčový eh, prvok EÚ je, eh, aby eh, vynaložila tlak na G20, aby to zavedli na globálnej miere v G20, aby žiadny štát nemohol zneužívať postavenie druhého. Ak sa nám to nepodarí, tak by sme to mali zaviesť ako mm, daň v 27 členských štátoch, mali by sme to vidieť ako pilotný projekt, aby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 je potrebné, pretože EU doteraz ešte e, nepresunula náklady z finančnej kríze. Ide tu o zdanenie špekulatívnych transakcií, ktoré sa majú zdanenie. Ja si myslím, že týmto by sa mohli lepšie prerozdeliť e, náklady z finančnej krízy. Ale e, napriek tomu maďarská vláda, ako sa zdá, pod ručkom daných finančných transakcií chce e, zdaniť e, spotrebiteľov, ale e, naša daň z finančných transakcií nie je spoločné s touto daňou. Oni majú zaťažiť občanov napríklad poplatkami z bankových prevodov a nákupmi cez banku a tak ďalej. Táto debata sa zaoberá úlohou zdaniť finančné inštitúcie oligarchov. Ďalej pani Miranda. Komisario, deputada Podimata, parabéns pelo seu valente e necesario relatorio. Ďakujem, pán predseda. Pani Bodimata, musíme to byť dôrazní, musíme byť statoční a nebať sa finančného sektora. Daň finančných transakcií je politický signál a dúfam, že občania na niečo takéto čakajú a musíme riešiť eh, mm, rizikové transakcie a mm, dúfali sme, aby, eh, že táto daň pomôže obmedziť špekuláciu a zvýši európsku investičnú kapacitu a tvorbu pracovných miest. Treba zabezpečiť väčšiu transparentnosť a dohľad a znižiť špekulácie. Napríklad v mojom štáte E, sú stovky tisíc ľudí postihnutých finančnými špekuláciami, čo postihujú ľudí, ktorí investovali peniaze, ktoré si zarobili a nemôžu ich získať späť. Ďakujem, teraz pani Angelili. Grazie, prezidente. Oggi il parlament... Ďakujem, pán predseda. Dnes Európsky parlament môže vyslať silný signál do rady, aby e, zaviedli daň z finančných transakcií a osobitne praktický odkaz našim občanom a podnikom, keď sa pýtame, čo robíme, aby sme riešili ekonomickú krízu. A v mene praktickosti daň z finančných transakcií vyniesie asi 70 miliard eur čo môže stimulovať rast a zamestnanosť a zníži e, daňový tlak e, na našich občanov, ale tiež vyšla posolstvo o spravodlivosti, pretože finančné trhy, ako vyzývajú e, naši občania, majú zaplatiť svoj podiel z nákladov na ekonomickú krízu. Thank you. Ďakujem, pani Podimoto, za vašu správu. Teraz pani Flašiková.

Ďakujem, pán predseda. Hospodárska kríza sa veľmi rýchlo rozrýchla na reálnu ekonomiku a má to obrovský dopad na zamestnanosť. Rôzne európske vlády eh, zavedli veľké škrty a finančný sektor E, dostal veľké, veľkú štátnu pomoc, ale neprispel k tomu, aby riešil hospodárskú krízu alebo prispel k, k vymaneniu sa z krízy. Táto daň e, je momentálne jednou z najdôležitejších otázok. Rôzne špekulatívne aktivity sa týmto dajú e, od odtrašiť nové príjmy 57 miliónov eur môžu takto vzniknúť a e, je možné spravodlivejšie rozložiť záťaž. A preto si myslím, že FTT by sa mala globálne zaviesť. Európska únia je najväčším finančným trhom globálne a preto je to naša zodpovednosť v prvom kroku urobiť toto. Ďakujem, pán Ďakujem. Liberacký. E, ďakujem, pán predseda. E, chcel by som sa poďakovať pani Ani Podimata. Chcem mi zablahoželať e, k tejto správe. E, takisto s uspokojením beriem na vedomie stanovisko komisie. Veje tu nový vietor zo strany rady. Napriek tomu chcem presvedčiť dánske predsedníctvo, aby robilo ďalšie pokusy aby sme eh, postupovali jednotne. Trošku ma znepokojuje diferencované ambivalentné konanie EPP. No, pri niektorých eh, vystúpeniach eh, to sú tak znelo my Švédi, my Briti, no to sú také partikularizmy, ktoré tu vyvstávajú na denné svetlo. Uh, nejde iba o úspory, ide aj o generovanie e, príjmov e, pre rast, nové pracovné miesta a nové, nový rozvoj. Ďakujem. And the last speaker is Madame Juber. A posledná je pani Žuber. Obrigada, senhor presidente. Eh, desde pelo menos o final da década... Ďakujem, pán predseda. Hovorili sme za FTT už roky Myslím, že je dôležité bojovať proti finančným špekuláciám, aj keď to nepostačuje. Potrebujeme odvážnejšie opatrenia, aby sme e, zamedzili takýmto špekulatívnym únikom a daňovým rajom je tu určité preferenčné zaobchádzanie pre štrukturované produkty, deriváty sú tam najintenzívnejšie a mm, zdanené najnižšou sadzou 0,01%. Myslím si, že je kľúčové, aby príjmy, ktoré vytvorí táto daň, išli na boj proti chudobe a aby nešli len do členských štátov, aby menej platili do rozpočtu spoločenstva. Ak je problém v rozpočte, tak eh, nám to nepomôže vyriešiť tie problémy, ak eh, tam nebude väčšia sociálna hospodárska súdržnosť. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. A slovo má pán komisár Šemeta. Thank you, president, honorable... Mm, ďakujem. Pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, vážený pán minister, ďakujem za vašu silnú podporu pre eh, Európsku daň FTT, čo je dôležitý signál pre členské štáty Diskusie v rade pokračujú a chcel by som poďakovať dánskemu predsedníctvu za to, že zachovalo dynamiku a technickú analýzu e, v procese rokovaní. Na neformálnom zasadnutie ECOFINu v marci sa ministri dohodli, že by mala pokračovať práca na návrhu komisie a na tomto základe alternatívy, ktoré by si získali väčšiu podporu z krátkodobého pohľadu, treba tiež preskúmať. Vítam zámer predsedníctva. viesť na ECOFINE 22. júna orientačnú diskusiu. Medzičasom budem eh, obhajovať na úrovni EÚ e, eh, takú širokú FTT. To potrebujeme kvôli spravodlivému zdaneniu, rovnakým podmienkam pre všetkých na jednotnom trhu a na riešenie globálnych víziev, ako je klimatická zmena a rozvoj Počuli sme mnohé argumenty za FTT na úrovni EÚ a je to správne. Takisto sme počuli určité obavy týkajúce sa špecifických bodov. Ďalšia technická práca členských štátov a expertov priniesie väčšiu jasnosť a riešenia a samozrejme komisia prispeje k tejto práci. Chcel by som zdôrazniť jednu všeobecnú vec. FTT pomôže obnoviť vzťah medzi finančným sektorom a bežnými občanmi. E, tento vzťah bol v posledných rokoch veľmi vážne poškodený. Ak pomôžeme obnoviť dôveru spotrebiteľov, a nasmerujeme finančný sektor viac na reálnu ekonomiku, tak FTT môže byť veľkým prínosom pre našu agendu rastu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz by som chcel dať slovo spravodajkyni pani Podimata. Ďakujem pekne, pán predseda. A kolegovia, aby sme boli konzistentní v našej pozícii, chcela by som pripomenúť, že v Európe už teraz je 9 krajín, ktoré majú určitú FTT a to sú aj tie, kde sú tie najživšie finančné centrá na kontinente a fungujú tie finančné centrá, na, napriek tej dani. Čiže e, dobre nastavená FTT nemusí viesť k relokácii finančných inštitúcií. A niektorí kolegovia vyjadrili obavy z negatívneho dopadu e, finančnej dane na rast, na e, domácnosti. E, Naozaj tú situáciu eh, tu trpia domácnosti, eh, pretože to spôsobil finančný sektor, pretože to a teraz sú tu vlastne veľké, vysoké sadzby DPH a ďalších daní. No a výnimky, ktoré sú tu navrhované, vlastne vytvárajú priestor na nejaké e, úniky kontexte výboru EKON sme sa dopracovali ku kompromisu. A napríklad penzíne fondy provizorne sme vyňali z uplatnenia tejto smernice. Urobili sme to v duchu kompromisu a e, je mi ľúto, že to ešte stále nefunguje, napriek tomu, že FTT by malo minimálny dopad na konzervatívne fondy a namiesto toho E, sa môžu lepšie zabezpečiť e, e, dôchodky európskych občanov tým, že budú stimulovaní k tomu, aby sa uberali k nejakým smerom obozretných investičných stratégií. Samozrejme, môžu to byť veľmi rizikové investičné politiky a potom nie sme konzistentní s tým, čo chceme dosiahnuť. Na záver, milí kolegovia, chcela by som vás vyzvať, aby ste ste eh, hlasovali za správu o novom eh, eh, systéme finančnej dane mm, v EÚ, aby sme vyznali jasný signál rade, aj vzhľadom na neformálnu radu, ktorá sa dnes koná o raste. Toto ešte stále je v súlade s hlavnými politikami a prístupmi, ktoré sme tu hájili od začiatku tejto krízy. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme za váš príspevok. Dámy a páni, rozprava je ukončená a hlasovanie prebehne dnes o 12.00. Ďalším bodom našeho rokovania je správa.